rozehriť, dnes ho eh, popravia. No a ja eh, chcem požiadať o to, aby tento môj krajan bol prepustený. Uh, Ďakujem pekne a teraz budeme hlasovať o pozmúcu návrhu 1, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. A teraz navrhujeme o Hlasujeme o návrhu komisie, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. A ja si myslím, že pán Fáva by sa chcel uvedať slova, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. S vašim dovolením by som chcel e, rádu požiadať za podpory ostatných politických skupín, aby sme pripojili k smernici následovné formálne